a pána Diakonu na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedictvu Európy a spravodajca má 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Cieľom správy je presvedčiť politické orgány o význame kultúrneho dedictva a príležitosti, ktoré toto kultúrne dedictvo skrýva aj pre vytváranie pracovných príležitostí a pre rozvoj. Na to je potrebný samozrejme integrovaný prístup, tak ako to hovorí už názov správy. To znamená, že je potrebné uznať kultúrne dedictvo ako významnú verejnú doménu a to som, by som rád povedal na úvod. Ďalej by som chcel dodať, že by sme si želali Európsky rok Európskeho kultúrneho dedictva s možnosťou financovania udalostí a podujatí počas tohto roka. Radi by sme tiež vytvorili jednotný internetový portál k európskemu kultúrnemu dedictvu. Nie je možné sa schovávať za to, že všetko sa dá nájsť na internete, to nie je pravda. V mnohých európskych štátoch dnes ľudia nepoznajú možnosti, ktoré má kultúrne dedictvo, pretože nevedia nič o možnostiach financovania. Nariadenie FDR chcelo definovať prach financovania o 30%. Ja si myslím, že to bolo stanovené, svoj voľne náš spravodajca poukazuje na to, že by sme nemali zabúdať na hlasy veteľov, ktorí považujú tento práv za nepriateľný. Potrebné je vytvárať nové návrhy, napríklad na zachovanie kultúrneho dedičstva tým, že budeme správne reštaurovať kultúrne pamiatky. potrebné je vnímať túto problematiku z dlhodobej perspektívy a zlepšovať kvalitu reštaurovaných objektov. Potrebné, alebo nesmieme zabúdať na útoky, ktoré sa stali v Palmíre na púšti, útok na antické pamiatky, ktoré predstavovali zázrak svojej dobe, všetko, čo sa tam deje, je to zázračné miesto a nemalo by hrať úlohu, že v tejto krajine je ropa. Prečo sa to však ničí? Pretože je to pamätník, ktorý patrí ku svetovému dedičstvu. Pani Silvia Kosta podnetila vznik uznesenia ktoré by malo odsúdiť ničenie takéto kultúrnej pamiatky, ktoré by sa malo definovať ako zločin proti ľudskosti. Ja by som ešte rád vyjadril polotovanie nad tým, že nedávne hodnotenia ukázali, že máme pred sebou explozívnu situáciu, Ide o hodnotenie politických, geopolitických, ekonomických kritérií a vôbec nejde o hodnotenie pomocou kultúrnych kritérií. No a čo tým chcem povedať? Dnes utečenecká kríza, obrovská vlna, ktorá sa valí do Európy, je možné, že táto kríza skrýva ešte hlbšiu kultúrnu krízu, krízu konfrontácie civilizácie a kultúry. Očakám, že sa mýlim a čakám tiež, že reakciu komisie. Na jednu minútu pán Kristoforos. Για μένα η Ευρώπη είναι ορισμός. Hm. Pre mňa je Európa definíciou kultúrneho dedičstva. A myslím si, že Európa je a naďalej bude zárukou európskej kultúry a civilizácie. A ja pochádzam z Cypru a my máme mimoriadne cenné kultúrne, náboženské pamiatky, mnohé z nich však boli ukradnuté a sú v rukách pašerákov. Aj v Európe Cyprus je členom Európskej únie, je členom kultúrneho dedičstva tisícky kostolov, kultúrnych pamiatok, tisícky rokov e, náboženskej histórie, a, a staré pamiatky boli zničené, vybielené a e, sú na nelegálnom e, trhu v Európe. Keď e, ničiť, zničíte krajinu kultúrne, je to mimoriadne závažný zločin a o tom som hovoril na viacerých príležitostiach. Európa musí prijať opatrenia, potrebujeme legislatívny rámec na okamžité navrátenie kultúrna, ktoré koluje mimo krajín pôvodu, treba ich vrátiť e, krajinám, či je to e, Cyprus alebo iná krajina. Počuli sme o prípadoch z Palmíry a Sýrie. Pán Kosta, minútu. Pani Kosta. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať e, kolegovi Diakonovi za vynikajúcu správu a úsilie ktoré vložil e, do tejto veľmi dôležitej témy kultúrnych artefaktov a dedičstva. Je, to, e, je dôležité, aby takéto správy vyšli z parlamentu, aby komunikovali aj komisii význam tejto témy. Treba pokračovať v úsilí aby sme zdôraznili význam kultúrneho dedičstva. A nesmieme zabúdať ani na to, že to môže byť zdroj nového zamestnania, novej zamestnanosti a pracovných príležitostí. A samozrejme má to aj obrovskú symbolickú úlohu. Um, treba ochrániť kultúrne dedičstvo, treba vziať do úvahy aj deklarácie UNESCO, pokiaľ ide o ochranu kultúrneho dedičstva a toho sa týka aj decembrové stanovisko komisie. Teda je to veľmi dôležitá téma, o, ktorých hovor, o ktorej hovorí táto správa. Potrebujeme integrovaný prístup, e, priesečníkový prístup a treba samozrejme vyčleniť aj náležité zdroje, ktoré sú dôležité na ochranu kultúrneho dedičstva. Pani predsedníčka, využijem príležit, treba využiť príležitosť pre integrovaný prístup, pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo. A ja to urobím tiež a chcel by som informovať o jednom probléme. Od druhej svetovej vojny a počas druhej svetovej vojny Ehm, bolo kultúrne dedičstvo mojej krajiny zničené, mnohé pamiatky boli ukradnuté z krajiny a v roku 1946 ehm, bol eh, vydaný dokument eh, z gréckej vlády o všetkých pamiatkách, ktoré sa stratili. Ehm, opäť je dôležité e, zohľadniť dohovor UNESCO z roku 1970, pokiaľ ide o navrátenie pamiatok a kultúrnych predmetov. Pán komisár, chcem upozorniť na túto tému. Táto téma zaznela už pred rokom, keď sme diskutovali. A ja som už vtedy hovoril, o tejto téme počas vášho vypočutia. Teda hovoríme tu o ukradnutých pamiatkách, ktoré ukradli nacisti z Grécka. Pán Žakovič, minúta. Amerika sa stane veľkým obchodným centrum, Čína obrovským výrobcom a Európa sa stane múzeom, tak sa to hovorí, že toto sa stane asi o 100 rokov. To, toto hovoria ľudia. A to ukazuje a poukazuje aj na to, že naše fyzické a nefyzické kultúrne dedičstvo je pre nás obrovsky veľmi dôležité. A chcem zdôrazniť jednu vec. Čo znamená kultúrne dedičstvo pre európsky cestovný ruch? Aj to treba vziať do úvahy aké dôležité je kultúrne dedičstvo pre našu ekonomiku, pre našu totožnosť. Aj preto podporujem európsky projekt, ale komisia by možno mala zohľadniť aj regióny a regionálny prístup. Pán Maraga? Ďakujem, e, pani predsednička. Keď hovoríme o kultúrnom dedičstve, je hrozné, že nemôžeme nič robiť v prípade ničenia palmery. A je jasné, o čo tu ide. My musíme integrovať naše prístupy, treba na pamiatky. Musíme rešpektovať našu históriu, musíme sa usilovať chápať ju. A toto je dôležité pre, aj pre kultúrnu, náboženskú identitu Európy. Sme teda na správnej ceste, potrebujeme jednotný európsky portál, ktorý bude koordinovať rôzne činnosti a bude uznávať úlohu občanov, regionov, miestnej úrovne. Máte, teraz dávam slovo komisárovi, aby zareagoval. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, poslankyne, poslanci. Komisia sa chce poďakovať spravodajcovi, pánovi Diakonu, ako aj teniem spravodajcom za skutočne veľkú kvalitu správy. Táto správa pokrýva celú palet, paletu kultúrneho dedictva. Týka sa aj napríklad politických odporúčaní, ako aj ďalších krokov, ktoré by sa mohli prijať. Komisia zdieľa stanovisko vedené správe, že, ide o, že je dôležité podporiť kultúrne dedictvo, musia mať integrovaný prístup pokiaľ ide o túto vnútornú hodnotu, kultúrne dedictvo prispieva k sociálnemu a hospodárskému rozvoju. Týka sa života všetkých Európanov a zároveň posilňuje európsku identitu. Teraz, ako tu diskutujeme, kultúrne dedictvo je objektom vandalizmu a boli tu hrozné zábery z Iraku a Sýrie, a potom sú tu samozrejme aj ďalšie hrozby, menej násilné. Pokiaľ je kultúrne dedictvo, sme zvyknutí, že sme obklopovaní e, kultúrnym dedictvom, ale aby sa zachovalo, to vyžaduje veľkú starostlivosť. Komisia bude pracovať na zlepšenie existujúcich nástrojov, aby sa dosiahol ďalší pokrok, ako zabezpečiť v praxi nástroje, politiky a mechanizmy v rámci integrovaného spôsobu reakcie na výzvy, ktoré sa týkajú tohoto sektora. Komisia už vykonala kroky, ktoré sa týkajú súboru opatrení, o ktorých sa hovorí v správe. Komisia začala spoluprácu s členskými štátmi, pokiaľ ide o zdieľanú správu. V roku 2016-2017 sa bude ďalej pracovať v tejto oblasti, budú tam ďalšie e, témy ako prenos e, informácií a vedomostí, a bude sa pracovať aj na výmene lepších postupov a vrátanie ochrany kultúrneho dedictva. Komisia naďalej bude zlepšovať aj vnútornú spoluprácu, pokiaľ disponibilitu informácií o financovaní a zdôrazňovaní možností, ktoré núkajú európske pro- programy. Chcel by som ešte zdôrazniť, že sa chcem poďakovať za vaše komentáre, a bola to položená konkrétna otázka, môžem poskytnúť tú istú odpoveď ako počas vypočutia. Európska komisia nemá žiadne právomoci na to, aby riešila nejaké historické záležitosti medzi dvomi členskými štátmi, nemáme žiadne právomoci tejto oblasti. Tu ide o bilaterálny konflikt a to je všetko, čo môžem povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán komisár. Končím rozpravu. Hlasovanie sa uskutoční.